Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, s'ouvre... Dámy a páni, otvárame druhú časť nášho vypočutia v rámci našich prác na to, aby sme sa snažili nájsť koncepciu toho, čo by mohol byť rozpočet eurozóny. Chcem povedať, že správa eurozóny nereagovala na všetky tie obavy, pokiaľ ide o otázku rastu a pokiaľ ide o zamestnanosť, takže ešte tu je priestor na to, aby sme sa zlepšili. Urobili sme patričné opatrenia prostredníctvom správ práve k tejto téme, pokiaľ ide o správu a pokiaľ ide o rozpočet eurozóny. Boli tu príspevky externého charakteru zo strany expertov, ktoré objasnili túto problematiku. Ale potrebujeme teraz patričnú autorizáciu na to, aby sme mohli pokračovať. Roberto Gualtieri, nakoľko Ekon a výbor pri rozpočet v tejto otázke musia spolupracovať, tak s nami zorganizoval toto zasadnutie. Máme tu expertov, pán Benoit Köre, ktorý je, je v exekutívnej rade Európskej centrálnej banky, pán Klaas Knot, ktorý je predseda Centrálnej banky v Holandsku a pán Xavier Rago, ktorý je predsedom ekonomickej vysokej školy v Paríži. Chcel by som povedať, že pán Köre bude hovoriť o témach európskeho rozpočtu na to, aby sme lepšie poznali osobitosti menovej politiky, hoci očakávame, že jedného dňa eurozóna bude vychádzať z takého balíčku mixa, aby sme dosiahli synergie medzi rozpočtom a menovými politikami. Chcel by som ospravedlniť pána profesora Kalisa, Kristiana, ktorý ochorel a ktorý nemôže prísť. Takže ako bude vlastne to vypočutie dnes prebiehať? Najprv tu budeme mať 5 minút, kde sa naši dvaja spravodajcovia budú môcť vyjadriť na to, aby uviedli toto vypočutie a ten, kto ako prvý dostane slovo, potom podá štafetu na záver každý z našich kolegov sa vyjadri počas 10 minút a potom dostane slovo spravodajca. Spravodajcovia obaja na dve minúty, aby sa vyjadrili a budeme tu ešte mať aj otázky zo strany deňových spravodajcov, takisto po dvoch minútach. Experti budú mať zase 5 minút na to, aby zareagovali na všetky tie otázky, ktoré to budú predložené zo strany tieňových spravodajcov. A potom, ak ešte nám zostane zvýši čas, tak tí z vás, kolegovia, ktorí budete mm, sa chcieť vyjadriť, tak budete môcť a potom budeme mať záver, ktorý vlastne kde sa vyjadria obaja spravodajcovia. Takže teraz zostane slovo pán Benoit Kure, ešte raz vám ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás. A prepačte, prepačte, najprv dostanú slovo spravodajcovia, takže jeden z našich dvoch spravodajcov sú, takže poprosím pani Bereš o spravodlenie. Vážený pán predseda, ja vám prepáčim. Ďakujem pekne expertom, že prišli medzi nás, hoci odkedy sa s pánom Bögem venujeme tejto problematike, Jednoducho sme počuli toľko expertov, takže tie expertizné vyjadrenia od roku 2012 sa stále kumulujú. Tu v Európskom parlamente sme sa dohodli v našom výbore pripraviť takúto správu poprvýkrát a poprvýkrát Európsky parlament sa takto explicitne vyjadrí k téme, ktorá sa špecificky týka eurozóny, predovšetkým rozpočtu eurozóny, takže to je prvá správa v tomto ohľade. A mohli by sme si povedať, že táto téma sa objavila vo chvíli v rámci teda zmluvy z Maastrichtu. Mali sme tu iné mechanizmy, s ktorými sa pôvodne počítalo. Bol tu dojem, že niektoré z nich fungujú, ale počas krízy sme si uvedomili, že sú tu problémy a vlastne celé to, ak to tak môžem povedať, explodovalo čo sme museli vlastne uznať. Prekázali sa tie záchranné práce, či už je blueprint, alebo takisto vyjadrenia predsedov a otázky, ktoré predložil pán Van Rompuy na Európsku radu. Odtedy vlastne túto tému máme stále na stole. Vidíme, že čo tu chýba, tak samozrejme stále to potrebujeme viac expertizných vyjadrení, pretože ak by to všetko bolo v súlade, tak vlastne my by sme iba pripravili nejakú syntézu týchto vyjadrení, ale zatiaľ takéto vyjadrenia nemáme, ktoré by sa dali syntetizovať. Takže dni plynú a sú tu stále nové návrhy, niektoré sú protirečivé a sú tu ďalšie návrhy, ktoré, si, ktoré môžeme zobrať do úvahy. Takže ja by som povedala, že uvidím tu už nejakú víziu organizácie, tak by sme mohli postupovať, pokiaľ ide o prípravu tohto rozpočtu pre eurozónu vyjadril som sa veľmi zjednodušene, pretože tá prvá funkcia je práve stabilizačná, pokiaľ ide o tie šoky symetrické a symetrické. Ďalej ide o udržanie tej kapacity investičnej, pokiaľ ide o eurozónu, pokiaľ ide o tie obmedzenia, ktoré tu máme z paktu stability. A tretia, tretí aspekt sa týka úprav pri tých nástrojoch, ktoré jednoducho sa nepreukázali ako také prospešné v rámci eurozóny. Takže mohli by sme povedať, že tu je viacero, u, viacero zdrojov možných. To jadro rozpočtu, to je mechanizmus stability európsky a celý jeho potenciál a vlastne jeho plné využitie, ktoré by sme možno mohli potrebovať a vychádzame z toho, že tá stabilizačná funkcia tu ide predovšetkým o bankovú úniu, o ktorej diskutujeme. Takže v rámci tejto rovnice prostriedkov na to, aby sme amortizovali alebo utíšili tie šoky, ktoré tu máme symetrické a symetrické, pokiaľ ide o spustenie tých stabilizátorov práve v takých otázkach, ako je nezamestnanosť. Pokiaľ ide o investície, tak vidíme celkom jasne, že to je prioritná otázka. Pokiaľ ide o otázku konvergencie, nechcem teraz hovoriť o tých obmedzeniach a limitoch, ktoré tu máme. Tu zase treba hovoriť o štruktúrálnych fondoch, aj pokiaľ ide o revíziu viacočného finančného rámca, ktorý by mohol takýmto spôsobom pomôcť. Takže ak si toto všetko uvedomíme, to, dúfam, že som nikoho nešokovala, Myslím, že ja aj pán Löge máme taký dojem, že ide tu o dobré argumenty na to, aby sme presvedčili tých, ktorí budú musieť prijať rozhodnutie. A tí, ktorí to rozhodnutie musia prijať už dnes, tak to sú tí, ktorí sa vlastne častokrát stretli na úrovni euroskupiny alebo na úrovni ECOFINO alebo na úrovni práve Európskej rady. Možno váš dnešný príspevok nám pomôže pokiaľ ide o obsah tých expertíznych vyjadrení, ktoré už máme, aby ste poukázali na to, ktoré z tých argumentov sú tie správne argumenty, na to, aby sme konečne urobili ten krok smerom dopredu a nejde tu už o to, že sa pýtame, či ten krok je potrebný alebo nie, ale skôr o to, ako presvedčiť tých, ktorí musia urobiť patričné rozhodnutie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Pervanš Beres. A teraz dáme slovo. Pán Böge, vy môžete to uzavrie, takže nech sa páči. Teraz zostane slovo pán Beno Akere. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť v angličtine, ale najprv by som sa chcel poďakovať dom predsedom výborov, ako aj spravodajcom, za to, že zorganizovali túto diskusiu na to, aby sme mohli sa vyjadriť k týmto témam. na úrovni Európskeho parlamentu. A budem sa teraz venovať predovšetkým tým potrebám, ktoré máme z politického hľadiska. To trochu relativizuje aj to, čo vlastne vám poviem v rámci tej inštitúcie, ktorú tu zastupujem, pretože nemám autoritu politického charakteru. Teraz pôjdem do angličtiny. Takže sústredíme sa v rámci našich politických úsilí na problematické miesta, ale nesmieme strácať zo zreteľa predovšetkým završenie EMU. EMU musí byť schopné absorbovať šoky a vytvárať ekonomickú dôveru na to, aby sme tie problémy vyriešili. Preto je veľmi dôležité začať o tom hovoriť už teraz, hoci politický priestor vlastne nás z tej miery obmedzuje. Tie rizika, pokiaľ ide o obnovu, tie nám preukazujú každý deň, že tie reakcie na utečenskú krízu budú, sú síce dôležité, ale budú veľmi ťažké. A teraz krátky pohľad na fiskálne politiky, to by nás malo presvedčiť ďalej o význame týchto diskusí, pokiaľ ide o obnovu eurozóny. Vidíme, že táto jednoducho ide veľmi pomaly. Podporujú predovšetkým naše opatrenia v menovej politike a takisto nízke ceny energie a takisto globálna ekonomika je postihnutá určitou neistotou, ktorú tu máme a takisto to súvisí s geopolitickými rizikami. Pokiaľ ide o oblasti eurozóny, vidíme, že tá situácia je veľmi krehká a táto situácia vlastne prináša pochybnosti, pokiaľ je kapacitu eurozóny, pokiaľ je znášanie budúcich šokov. Takže kľúčová otázka je, ako tieto pochybnosti odstrániť a urobiť všetko preto, aby eurozóna bola pripravená na tú situáciu pred nami. Ako som povedal, nie je mojou úlohou ako banka vysvetľovať e, to, ako táto fiskálna kapacita by mohla fungovať a či ju treba uplatniť, to je skôr výsledok politických rozhodnutí, ale môžem prispieť do diskusie. Ja vám môžem podpori- podať vysvetlenie, prečo potrebujeme fiskálnu kapacitu a takisto, prečo to nebude tá, to zlaté riešenie všeliek pre tie problémy, ktoré tu máme. Dovolte mi teda začať tým, že objasním to, že eurozóna v súčasnosti je na pomedzi medzi dvomi dôležitými rozhodnutiami. Na jednej strane rozpočtová politika fiskálna na úrovni členských štátov a druhá cesta by bola spoločná fiskálna kapacita alebo rozpočet eurozóny. Takže tá voľba medzi týmito dvomi cestami a je to vlastne filozofická otázka. Z, z ekonomického hľadiska sa obe doplňajú. Vysvetlím prečo pokiaľ ide o hlavnú podmienku pre fiskálne politiky na to, aby prispievali efektívne na makroekonomickú stabilizáciu, je zabezpečiť to, aby finančné trhy a občania mali vieru, pokiaľ ide udržateľnosť verejných financií a z tohto dôvodu implementácia stabil, paktu stability a rastu je veľmi dôležitá. Nejde tu ani tak o teológiu, ide tu skôr o, ide tu skôr o politický a ekonomický imperatív. Musíme mať koordináciu fiskálnych politik a občania musia mať tú dôveru, že spoločné pravidlá sa dodržiavajú. A dovolte mi ešte doplniť, že akékoľvek spoločné kapacity budú financované spoločnými daňami, ktoré máme, alebo z budúcnosti dane, ktoré tu budú. A zároveň tu máme aj národné rozpočty. Takže nemôžeme jednoducho uh, stavať na niečom, čo nemá celkom jasné základy. Preto potrebujeme a preto potrebujeme zodpovednosť na národnej úrovni a to je prvoradé. A to znamená, že členské štáty by mali tie nárazníkové zóny obnoviť, zapracovať do národných rozpočtov, aby sme sa vyhli šokom budúcnosti. Pokiaľ ide o ten pakt stability a raštu, či to má byť revidované, doplnené, a či to má byť nové, charakteristiky, či to má byť navýšené vlastníctvo prostredníctvom ďalších nástrojov, či treba spustiť ďalšie stimuly. To sú otázky, to sú určité otázky, ktoré majú viacero riešení. O týchto riešeniach môžeme diskutovať, ale to je zase iná diskusia. Ale v každom prípade tie moje závery v tejto chvíli sú také, že tá dôvera sa neobjaví, ak jednoducho otrasieme tými základnými pravidlami, ktoré máme v súčasnosti. A potom, a tým sa dostanem k ďalšej teste, vlastne počas krízy sme videli, že bez menových nástrojov na národnej úrovni, čo je vlastne definícia menovej únie, fiskálna politika môže byť otrasená, ak tu budú špecifické šoky v jednotlivých krajinách, ak nebudú, nebude sa s nimi počítať, pokiaľ ide o absorčnú kapacitu hospodárstva jednotlivých štátov vo finančnom sektore. Takže dá sa urobiť krok na to, aby sme znížili mieru týchto šokov a to je vlastne viac menej to, čo je vlastne banková únia, že by sa tieto veľké finančné šoky takto znížili. Banková únia je riešením, ale eurozóna nemôže byť, nebude automaticky imúnna voči krízam a no vlastne z tohto dôvodu tu máme aj túto správu, pokiaľ ide kapacita týchto šokov na to, aby sme doplnili tie jednotlivé stabilizačné aspekty. A preto hovoríme o kom- tej komplementarite. Táto fiskálna kapacita môže byť implementovaná na viacerých úrovniach, už ste o tom hovorili. Môže to byť na úrovne mikropoistiek až do úplne najväčšej miery, to je euro rozpočet, čo sa týka aj verejných statkov. A vlastne na záver Ide tu o kombináciu tých absorpcií a o tom musí sa urobiť politické rozhodnutie. Potrebujeme diskusiu ohľadne kolektívnych cieľov v Európe a kolektívnych cieľov v eurozóne a takáto diskusia je potrebná oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Takže preto mám snahu nehovoriť o konkrétnych detailoch, pretože tu ide predovšetkým o politické rozhodnutie a my nemôžeme tu pomôcť ako bankári. Otázka je, ako môžeme maximalizovať pozitívny efekt fungovania EMU. A myslím si, že tu vidieť jasný pokrok v troch sférach. Tá prvá dimenzia je, že e, zdieľanie už akýchkoľvek problémov bude fungovať iba vtedy, ak tá spolupráca bude na úrovni zodpovednej, e, zdieľanie rizik menovej únii by si vyžadovalo spoločné rozhodovanie, kde by sme mali silné inštitúcie, to znamená, musíme posilniť inštitúcie a chceme byť dôveryhodní a takisto potrebujeme prístup k spoločným fiskálnym kapacitám a to musí byť zabezpečené v rámci pravidiel, ktoré máme v pakte rastu, takže to spomeniem len takto na okraj. A po druhé, musíme sa snažiť zvládnuť tie bremená, ktoré tu máme v rámci fiskálnych politík tým, že posilníme prispôsobenie sa trhov. Tu by som chcel trochu upraviť citáciu jedného odborníka. Potrebujeme čo možno najviac mechanizmov záruk a to si vyžadujú určité reformy na národnej úrovni. Potrebujeme završiť ten proces budovania bankovej únie, potrebujeme takisto prepojenie na úrovni equity cezhraničného charakteru a to si vyžaduje aj završenie jednotného vnútorného trhu, predovšetkým pokiaľ ide o služby. Takže e, zdieľanie risku a rizikové zdieľanie práve v týchto oblastiach vo všetkých sektoroch. A tretí princíp podľa môjho názoru, a to je vlastne kľúčové, pokiaľ ide o poisťovanie, aby sa tie rizika vlastne ex ante redistribuovali. Tieto mechanizmy vlastne musia dostať svojmu cieľu. Každý krok smerom dopredu musí byť doplnený o nejaký konvergenčný proces, na to, aby sme mali e, také robustnejšie hospodárstva, potrebujeme završiť to reformy, potrebujeme jasné závisky, pokiaľ ide o fiskálnu kapacitu, ale ten konvergenčný proces má jednoducho spraviť z tých na jednotlivých členských štátov robustnejšie ekonomiky. Ak chcete vyprodukovať nový proces ekonomickej konvergencie, potrebujete dodržiavať princípy, potrebujete sa dohodnúť na mechanizmus a to je takisto otázka politického charakteru. Takže na záver by som povedal už iba toľko, že pokiaľ ide o ochranu tých malých hazardov, takisto sa týka fiskálnej únie, to je veľmi dôležité, ale nemôže to byť využívané ako stratégia na to, aby sme delegovali tie snahy, ktoré máme eh, ad absurdum. Ak sa chceme dostať k fiskálnej kapacite, tak si to vyžaduje postupné procesy s určitými podmienkami, ktoré sa budú paralelne uberať k fiskálnej kapacite na národnej úrovni. Potrebujeme konvergenciu na to, aby sa absorbovali šoky na národnej úrovni. Môžeme to nazvať ekonomickú úniu, takisto treba posilniť inštitúcie na úrovni eurozóny na to, aby sme mali silné spoločné inštitúcie, ktoré potom budú môcť implementovať jednotlivé aspekty tejto fiskálnej kapacity. Takže myslím, že to je už všetko a teším sa za to, že z toho, že ste iniciovali takúto diskusiu dnes. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne eh, za vaše slova. Jasnenia asi vieme, že v tomto projekte sa vyžaduje politická angažovanosť. No a teraz dostane slovo predseda Centrálnej banky Holandska, pán Klaas Knot. Pán prezident, máte slovo, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená pani pre, eh, spravodajkynia, vážené poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne za vaše pozvanie a na toto verejné vypočutie o rozpočtovej kapacite pre eurozónu ja som rád, že sa môžem s vami podeliť o moje názory a dúfam, že eh, budú užitočné eh, pri robovaní myšlienok a názorov. Dokument, eh, ktorý už bol poskytnutý, poskytuje bohatý prístup k tomu, čo môže dosiahnuť rozšírená fiskálna kapacita a obsahuje množstvo uhlov pohľadu o funkcii takéto kapacity vrátane podpory konvergencie, eh, reforiem a záchranných eh, fondov. No a ja sa chcem sústrediť eh, na jednu vec, ktorá prináša najväčšiu pridanú hodnotu a to je stabilizácia asymetrických šokov. No a rád by som hovoril o štyroch aspektoch, ktoré sú myslím, že relevantné, keď hovoríme o rozpočtovom fonde na stabilizáciu. Rád by som hovoril o dopadoch, ktoré podniky a finančné cykly majú na fiskálne pozície, interakcie eh, takýchto kapacít na eh, úrovni eurozóny a čo sa stane eh, na úrovni členských štátov. Rozdiel medzi vzdelaním rizike ex ante a redistribúciou ex post. No a na záver pár slov k význame zdieľania rizika súkromného Eh, versus eh, verejného. No a dovolte mi povedať niečo teraz eh, k rozpočtom počas krízy v federálny rozpočet ale nebol vnímaný za nevyhnutný, pretože panoval názor, že krajiny môžu reagovať na šoky v národných rozpočtoch, pokiaľ budú dodržiavať pravidlá paktu rastu a stability. Bohužiaľ, situácia Eh, sa vyvinulo inak a v viacerých krajinách eh, na rozpočty eh, nestabilizovali situáciu. A to bolo z časti kvôli nedostatočnej finančnej disciplíne pred krízou. Mnohé členské štáty dosiahli stretnodobé ciele rozpočtu, ktorý bol vyvážený, alebo blízko k nadbytku len vo svojich projekciách a nie v realite. No a fiskálny šok počas krízy bol zosilnený ešte makroekonomickými nerovnováhami, ktoré sa vybudovali e, v predchádzajúcich rokoch. V krajinách, ktoré boli najviac zasiahnuté nerovnováhou Grécko, Portugalsko, Írsko a Španielsko, e, rozpočtový deficit v roku 2009 bol v priemere e, takmer 11%, 11 percentuálnych bodov o 11 percentuálnych bodov vyššia, ako sa predpokladalo predchádzajúci rok. No a výsledkom toho dlhá, dlhé obdobie fiskálnej konsolidácie boli, bolo potrebné v mnohých členských štátoch v roku 2011-2014 rokový fiskálny stav v eurozóne bol to v období, keď monetárna politika začala komplikovať. No a stabilizačný fond by v tejto situácii možno pomohol teoreticky stabilizovať situáciu v členských štátoch a prispel k vyváženejšiemu politickému mixu v celej Euró- eurozóne, Európskej únii. Um, jasné pred začiatkom EMU, že vytvorenie stabilizačného fondu bude v praxi oveľa náročnejšie ako v teórii. A je ťažké plniť podmienky, ktoré by spôsobili politickú akceptovateľnosť takéhoto fondu. Ako to sa to ukázalo aj v správe piatich predsedov No a obmedzený, obmedzená podpora pre veľký federálny rozpočet. A tento fond by musel byť vo, vo svojom rozsahu a výške obmedzený, no a, a e, musel by sa vyhnúť permanentným transferom a negatívnym dopadom na rozpočtovú disciplínu. No a v tomto kontexte by som rád zdôraznil e, tri hlavné praktické výzvy a jednu potenciálnu alternatívu. Prvá výzva je, že typ asymetrických fluktuácií, ktoré máme v eurozóne, sa ťažko účinne stabilizuje v rámci obmedzenej fiskálnej kapacity. Stabilizačné fondy e, sú e, zamerané na obchodný cyklus a ten trvá bežných okolností, za bežných okolností 8 rokov. No a takéto obmedzené trvanie a tiež príspevky do fondu a platby z fondu um, drží dočasné. Keď sa však pozrieme na obchodné cinkly v členských štátoch EÚ, tie sú synchronizované od roku 1999 a namiesto toho asymetrická fluktuácia fiskálnych pozícií bola oveľa väčšia a dlhodobejšia, pretože e, súviseli s finančnými cyklami, ktoré trvajú viac ako dvojnásobok obchodných cyklov 16 až 20 rokov a tieto nerovné váhy e, tiež sú sa trvajúcimi E, trvajúcimi problémami. No a tieto dlhodobé fluktuácie spôsobujú veľké výzvy pre realizovateľnosť a zatiaľ, im zatiaľ nedostali e, veľa pozornosti ani v správe pre tých predsedovaní nikde inde. Takže fond zameraný e, len na obchodné cykly bude stabilizovať len malý malú časť obchodného cyklu, ale fond zameraný na stabilizáciu obchodných cyklov bude vedieť eh, k dlhodobejším transferom, ako sú teraz krajiny ochotné akceptovať. Druhá praktická výzva je, že rozpočtová kapacita eh, bude interakcii eh, s fiskálnou politikou národných štátov. Fond môže zvýšiť dane vyberané na európskej úrovni, ale v konečnom dôsledku všetky dane musí platiť, musia platiť rovnakí daňoví poplatníci. Nemôžeme uvaliť dane na e, mimozemšťanov. Takže Fonta zníži rozsah národného zdaňovania a preto tiež fiskálny priestor, e, ktorý budú mať v dispozícii jednotlivé členské štáty. Na tento problém sa môže prehlbiť, e, keď fond by si mohol požičiavať. No a s ohľadom na súčasnú úroveň zdaňovania, vo väčšine krajín eurozóny, tak stabilizačný fond by nemal viesť k e, zvýšeniu celkového zdanenia a e, požičiek. Avšak fond by mohol e, zasahovať do dodržiavania paktu rastu a stability. No a záver, obrodne vyhnutný je, že akýkoľvek presun fiskálnej kapacity na úrovni eurozóny by mal byť spojený s prísnejším dodržiavaním fiskálnych pravidiel na úrovni členských štátov eh, so silným zameraním eh, na mieru zadlženia. Tretia praktická výzva je, že stabilizačný fond eh, by ďalej zvýšil verejné vzdelanie rizika. V rámci EMU vzdelanie za ostatné roky narástlo a to pomocou mechanizmov, ako je Európsky mechanizmus stability a zatiaľ, čo to nie je zlá vec, tak základný problém je, že EMU ešte stále nefunguje dostatočne dobre v mnohých dôležitých politických oblastiach členské štáty. Medzi členskými štátmi sú stále veľké rozdiely, nielen z hľadiska verejného zadlženia alebo verejných účtov, ale tiež z hľadiska konkurencieschopnosti a inštitucionálnej kvality keď eh, už východiskové pozície sú také rôzne, tak eh, fond stabilizácie môže eh, mať za následok stále jednosmerné transfery. Ďalšie navýšenie verejného vzdielania dlhov by malo byť sprevádzané a spojené so silnejšou politickou koordináciou a vyššími snahami na zníženie rizik. Euro, e, ekonomia, hospodárska menová únia by mala dodržiavať oveľa lepšie taká rast stabili, paktu a stability, ale aj e, makroekonomické e, postupy rovnováhy na to, aby dokázali zabrániť, aby tieto nerovnováhy zosilnili fiskálne šoky, tak ako sme to zažili počas fiskálnej krízy. A hospodárska menová únia potrebuje tiež oveľa lepšiu konvergenciu hospodárskych štruktúr, a to by mohlo znamenať koordinovanejší prístup e, k reformám pracovného trhu, trhu napríklad. Kvôli týmto výzvam politici budú mu musieť veľmi zvažovať e, vytvorenie akéhokoľvek trhu a požiadavky, ktoré to spôsobí ďalším oblastiam e, únie. No a na záver, iné spôsoby, ako zlepšiť stabilizáciu, šo a šokov sú dobre známe. Existuje štúdia, ktorá ukazuje napríklad pre USA, že súkromné zdieľanie rizik cez integrované finančné trhy vyrovná oveľa väčší percentuálny podiel asymetrických šokov, približne 62%, ako verejné zdieľanie rizik počas pomocou federálneho rozpočtu. To je približne 13%. A sú ďalšie novšie štúdie pre Kanadu a Nemecko, ktoré dospeli k veľmi podobným výsledkom. Takže súkromné zdieľanie dlhov je alebo má ešte vyšší potenciál ako verejné zdieľanie rizik, ale je oveľa menej rozvinuté v hospodárskej menovej únii. A súkromné toky kapitálov ešte prehlbilo asymetrie počas krízy, keď zraniteľné krajiny zažívali procyklické kapitálové problémy. No a je tu ešte ďalšie pokusy. Európska kapitálová únia je dobrým, dobrou snahou a myslím, že ešte predtým, než prejdeme k federálnemu rozpočtu, tak vyrovnávanie otrasov a šokov môže byť vyrovnané pomocou hodných trhov. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán prezident. Ďakujem pekne za vaše slova. No a slovo teraz dostane pán Xavier Ragot, prezident Parískej školy ekonomiky. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, vážený pravdacovia, za to, že som dostal slovo k tejto téme. Ja vystupujem ako predseda OFCE. Vykonali sme viaceré analýzy k otázkám európskeho rozpočtu. Budem pokračovať po francúzsky, ak mi to dovolíte. No ja myslím, že na úvod treba povedať, treba skonštatovať o potrebe hovoriť o týchto otázkach na európskej e, úrovni. Je tu istý pragmatizmus, ktorý spôsobil diskusiu o stabilizácii. Je to správa piatich predsedov. To centrálna misia, trochu nová v európskej debate a myslím, že to vysvetľuje možno vývoj tejto diskusie. No a druhá vec, ktorú by som rád, ktorú by som rád upozornil, je, že treba v rámci tohto pokusu hľadať argumenty, Mm. A, mm, a je tu istý pragmatizmus, ktorý porovnáva Európsku úniu s inými fiskálnymi federáciami ako Kanada a USA. A Vnímate, čo sa dá robiť z hľadiska stabilizácie, čo funguje a čo nefunguje. No a, a tretí prvok, o ktorom by som dnes rád hovoril, sú, sú to také presnejšie nástroje z priestore Mm, politiky a to je konkrétne poistenie z nezamestnanosti e, v Európe. Dnes myslím, že sa zhodneme všetci na e, skutočnosti, že rámec, ktorý zaviedla e, ktorý zaviedol Maastricht, pak rastu a stability, nedokázal čeliť krízam a šokom kvôli krízy, rozsahu hospodárskych eh, otrasov. No a tá myšlienka eh, Maastrichtu, eh, ktorá a riadenie bolo plnené, že mnohé krajiny mali manevrovací priestor a dostali sme sa do, do situácie dnes v eurozóne, ktorá sa vyjadruje vysokou infláciou, ktorá sa prejavuje ktorá teda vysvetľuje eh, prepad eh, dopytu a asymetrické rozdiely medzi jednotlivými krajinami. No a táto skutočnosť eh, sa vyvíja, hľadajú sa riešenia, podmienky flexibility, no a docieli sme systém, že podmienky flexibility sú veľmi komplexné, E, a podmienky občania nechápu a dôveryhodnosť či rešpektovaniu pravidel klesá. Nevieme presne, aké e, pravidlá sa dodržiavajú. Takže potrebujeme objasnenie pravidel no a chýba tu jedna závažná vec, ako riadiť eh, byť v Európe a ako zabezpečiť makroekonomickú stabilitu v Európe. Takže zohľadniť eh, hm, deficity. No a čo sa týka fiskálnej federácie, tak eh, špecifikum eurozóny je veľmi malý, malá výška federálneho rozpočtu v porovnaní s národnými rozpočtami jednotlivých štátov z hľadiska e, percenta federálny rozpočet predstavuje 2 e, nákladov v eurozóne, pričom v Kanade, čo je krajina najviac decentralizovaná, je to 8 krát viac. Európska e, menová únia má veľmi taký slabý rozpočet na to, aby stabilizovala hospodárskú situáciu. No a to samozrejme spôsobuje diskusie, kľúčové diskusie v rámci diskusie o stabilizácii, to je koordinácia národných rozpočtov, to je prvý bod, a druhý bod definícia špecifických fiskálnych anticyklických nástrojov doplňujúcich tú koordináciu, no ale treba zvládniť koordináciu fiskálnych nástrojov a E, koordináciu alebo zavedenie federálnych nástrojov, koordinácia finančných ná, fiskálnych nástrojov, myslím, že musí spojená za ekonomickou analýzou hovoriť o European Fiscal Board, e, fiskálnu Európsku radu, ktoré sa hovorí tiež v správe piatich predsedov, no a a táto Európska rada by mohla vykonávať nezávislé analýzy, analýzy koherentnosti jednotlivých rozpočtov v rámci uh, rastu a stability, manevrovací priestor, uh, krajinách, ktoré rešpektujú pravidlá rastu a stability, by prispievali uh, k uh, makroekonomickej uh, rovnováhe Takže táto otázka koordinácie je centrálnou otázkou, ktorú treba zodpovedať prioritne v európskej debate. Táto nezávislá rada by samozrejme hm, samozrejme mohla prekladať odporúčania, ktoré by sa hovorilo v európskych inštitúciách, v Európskom parlamente, Euroskupine a Mm, že vplývať na diskusie v národných parlamentoch mysle národnej koordinácie. No a koordinácia národných rozpočtov je takmer možná úloha zo strednodobého hľadiska. Koordinácia menových politík je veľmi náročná v eurozóne, už bola, eurozóna bola vytvorená ako riešenie nových otázok, no a európsky rozpočet mať ako prekročenie národnej koordinácie, ktoré má však svoje e, limity. Vytvoriť anticyklické nástroje na úrovni eurozóny. Ako už povedal pán Not, e, tento fiskálny nástroj musí reagovať na e, rôzne ťažkosti súvisiace s morálnym rizikom, tiež bude musieť stimulovať správne postupy na národnej úrovni a tiež e, bude potrebné overovať súlad s národnou legislatívou. Všetky tieto ťažkosti by nemali e, zastierať e, potrebu a nevyhnutnosť zadefinovať presný cieľ. Nástroj, ktorý je možné mobilizovať e, aj na federálnej úrovni, tiež na národnej úrovni, tak ako to už zaznelo. O tom sa spomína často v odbornej literatúre. Je e, európske poistenie v nezamestnanosti, čo by mohlo byť e, nástroj na úrovni eurozóny, ktorý by umožnil zadefinovať um, takýto fiskálny nástroj eurozóny a, a to anti cyklického druhu. Takáto povin, po, forma poistenia v nezamestnanosti eurozóny by reagovala napríklad aj iné prík- na, na napríklad americký príklad, kde tiež existuje takýto nástroj, ktorý e, kombinuje heterogénne subjekty, e, Napríklad e, miera prevlácania je na úrovni 0,3 až 0,6 v amerických štátoch, pričom v Európe je tá úroveň iná. A keď sa hovorí o federálnom rozpočte, ktorý by mohol rozšíriť dĺžku Um, trvania vyplácania takýchto dávok nezamestnanosti. tak by sa mohlo špecifikovať pre každú krajinu. Financovalo by sa to z európskej úrovne v prípade krízy. Tie krajiny, ktoré by boli zasiahnuté, by sa totiž meralo podľa uh, výšky nezamestnanosti v danej krajine. Nemôžem teraz zachádzať do podrobností uh, takéhoto nástroja poistenia nezamestnanosti. Už uh, je viacero nástrojov na stole, ktorý, o ktorých sa dá diskutovať. Myslím si však, že na to, aby sme sa mohli posunúť v takomto zavádzaní federálneho rozpočtu, musíme si uvedomiť, eh, aké sú eh, ciele, eh, či to je v súlade so štruktúrou v štátoch eurozóny a tiež si musíme uvedomiť, že tento nástroj spoločného poistenia zamestnanosti je najslubnejším nástrojom a tiež by išlo o dočasnú náhradu národného poistenia zamestnanosti, stabilizovalo by sa tým riziko na úrovni eurozóny a ak by e, došlo k makroekonomickému riziku, e, riziko zadlženia v dôsledku takto poistenia v nezamestnanosti by sa mohlo vnímať e, ako vytvorenie istého zdroja vlastných prostriedkov do európskeho rozpočtu na vyváženie makroekonomických rizik. Nebudem prekračovať rečnícky čas, ktorý by bol pridelený. Ešte pripomeniem tri dimenzie, konkrétne stabilizácia, ďalej zadefinovanie postupu pri neplnení stanovených pravidiel e, v situácii krízy. To sa vzťahuje aj na fiskálnu politiku eurozóny. E, to je prvá vec. Ďalej po druhé, pragmatický prístup v porovnaní s inými menovými úniami a ďalej po tretie, zavedenie konkrétneho nástroja. E, v tomto prípade by sme hovorili o európskom poistení nezamestnanosti. Ďakujeme pekne, pán Ragu, za vaše vyjadrenia, za konkrétne príklady. Teraz dostávajú slovo naši spravodajcovia, ktorí budú môcť reagovať na tieto tri vystúpenia. Tiež budú môcť klasť otázky pán Böge. Eh, Ďakujem veľmi pekne za tieto zaujímavé vyjadrenia. Spomenuli ste veľmi jasne dve veci. Musíme ho hospodárskú a menovú úniu završiť napriek prebiehajúcim krízam, v ktorých sa ocitáme, bez toho, aby sme presadili solidaritu a dôveru v spolupráci členských štátov, sa to nepodarí. Ďalej, druhá vec. Povedali ste, že bez dodržiavania vzájomných pravidel nemôže vzniknúť dôvera. Myslím si, že o to tu práve ide, keď sa hovorí o nástrojoch, ktoré nám môžu pomôcť v tom, aby euro v rámcových podmienkach bolo dostatočne stabilné a tiež, aby malo v globálnom meradle e, možnosti rastu. E, je to však cesta zásahu do právomocí zvrchovaných štátov a musím povedať, že aj v súčasnosti pri niektorých otázkach rozpočtovej politiky, trastových fondoch či aktuálnej núdzovej pomoci, ktorú považujem za správnu, Neustále sa však nachádzame v procese externého zadávania úloh, nedodržiavame metódu spoločenstva a preto by sme jasne mali zdôrazniť, že cieľom vnútorného trhu sú eh, základy slobody eh, takéhoto teda eh, spoločného projektu. Spoločnou menou je euro a všetko ostatné je len výnimka a výnimka nemôže byť trvalá. To, čo je v jadre sa e, čoraz viac presúva na medzivládnu úroveň a to dlhodobo situáciu zhoršuje a nie zlepšuje. Chcem sa opýtať na nasledovné. Je podľa vás reálne tvrdiť, že prepojenie bankových rizík a štátnych rizík e, sa dostatočne odstránilo a tiež e, sa aj znižilo riziko pre daňovníka v dostatočnej miere? teda zašli sme už dostatočne ďaleko a ďalej po druhé, ako vnímate budovanie fiskálnej kapacity v súvislosti s existujúcimi nástrojmi ESM, štrukturálne fondy, kohezný fond. Ten predsa vznikol s istým cieľom po presadení iniciatívy na podporu nezamestnanosti, na podporu zamestnanosti mladých Náš rozpočet Európskej únie predstavuje zhruba 1% HDP. S tým súvisí aj otázka, ako sa postavíme k takejto kapacite, či sa to bude vzťahovať len na eurozónu, alebo či sa to otvorí aj pre krajiny, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, tak ako je to napríklad pri mm, balíku z roku 2011 Euro plus. A vedeli by ste si predstaviť, že vzhľadom na celkovú politickú a zbrojskú situáciu v EÚ, že by mohol vzniknúť aj nejaký postupný plán, kde by sa dohodlo, že sa dodržia najskôr veci, ktoré boli predmetom dohody a postupne sa bude dohoda doplňať a tým sa e, opäť získa vzájomná dôvera. A aj ja sa tým dosiahne reálna možnosť získania takejto finančnej kapacity eurozóny. Ďakujem pe- pekne, pani Beres. Ďakujem pekne. Ja len veľmi rýchlo položím niekoľko otázok. Neskôr Benoit a Kur, vy ste povedali, že tento postup bude postupný a bude spojený s podmienkami. Ja nehovorím o utečenskej kríze, nehovorím o rokovaniach s Veľkou Britániou. Ja hovorím len o situácii, ktorej menová politika sa dostáva na svoje hranice, Napríklad um, úroková miera nám navráva, eh, že dopad eh, menovej politiky na celú eurozónu bol relatívne obmedzený a pritom vidíme, že keďže neexistujú európske stimuly, divergencie medzi členskými štátmi sa čoraz viac prehlbujú. A ďalej druhá otázka. Jestli, že poviete, že na tieto veci musíme hľadať povedať my politici, ale e, predsa len e, ste sa súhlasili s účastí tohto vypočutia, teda môžete sa vyjadriť k inštitucionálnemu rámcu e, takéhoto mechanizmu, ktorý by e, mal sprevádzať vytvorenie rozpočtu eurozóny. Existuje viacero hypotéz, ktoré sa objavujú aj v našom pracovnom dokumente, pričom jedna z týchto hypotéz hovorí, že Európsky parlament by sa mal stať parlamentom, ktorý bude hodnotiť tento rozpočet eurozóny a že by sme sa teda posunuli na e, špeciálnu úroveň, ktorá by sa stiahovala na eurozónu. E, pán Knut, na vás mám dve otázky. Spomenuli ste e, zbežne mechanizmus na vyrovnávanie ekonomických e, nerovnováh. Domniemate sa, že tento mechanizmus sa dostatočne využíva, alebo e, že by sme ho mohli využívať viac. Ďalej druhá otázka. Tá súvisí s vašim štvrtým tvrdením, keď hovoríte, že e, v podstate prostredstvom vzdelania súkromného rizika by sme mohli dosiahnuť veľmi zaujímavé výsledky a porovnávate situáciu eurozóny so situáciou v USA, kde alebo aj so situáciou v Nemecku. V týchto dvoch prípadoch sú to veľmi zaujímavé príklady, kde e, sa využíva finančná poistka a kde, keď sa hovorí o rozpočte, ktorého sa môže podporiť aj súkromné riziko, ak by k tomu došlo, e, už existuje, a my sme diskutovali aj o týchto veciach, keď sa hovorilo o myšlienke únie kapitálových trhov. Myslíte, že e, nehovorí o tom, že ak by vznikla takáto únia kapitálových trhov, mali by sme väčší prístup e, ekonomických aktérov na finančné trhy a tým by sa vykompenzovali ťažkosti e, s presadzovaním rozpočtovej politiky. Takáto únia kapitálových trhov e, už existuje. E, dôvodom je aj podpora bankárov. E, my sme chceli presadiť využívanie aj týchto finančných poistiek, aby táto únia kapitálov fungovala, bude musí zodpovedať istým predstavám. Keď sa hovorí o menovej politike e, a keď sa hovorí o vystavení veľkým tlakom, chcem sa opýtať, ako podľa vás by sme mohli zvýšiť dôveryhodnosť e, tohto procesu chcela by som sa spomenúť, ak dovolíte, pán predseda, E, venuje sa veľká pozornosť v Európskom e, parlamente konvergenčnému kódu podľa maastrichtských kritérií, e, kde by sa zadefinovali isté konkrétne ciele na zhruba 5 rokov a tieto ciele by členské štáty mali plniť, mali by sa ich držať vo svojom štruktúralnom konaní a zvýšilo by sa vplácanie členských štátov do takéhoto mechanizmu. Ďakujeme pekne. Ak by ste prosím mohli odpovedať e, v priebehu dvoch minút, to by nám veľmi vyhovovalo. Pán Kor, nech sa páči. Prepáčte, mám trochu problémy. Euh, S hlasom. Najskôr by som odpovedal na otázku pani Beres nakoľko je naliehavé eh, hovoriť eh, o postupnej konvergencii. Eh, ja som mm, nepovedal priamo, že menová politika už dosiahla svoje hranice, ale o tom tu dnes vlastne nediskutujeme. Ostatné politiky, najmä rozpočtová politika, sa môžu podielať na dosahovaní rastu a o čo viac sa to bude dariť, o to prospešnejšie to bude eh, pre celkovú menovú politiku. Eh, tá je totiž výrazne zaťažená, je teda podľa mňa dosť eh, akútne. O tom hovoriť, proces konvergencie by bol aktuálny, najmä v tom zmysle, že by sa odstránili um, prevody jednosmerné. To totiž nezodpovedá ani e, duchu, na ktorom bola postavená Európska únia, aby e, existovali takéto jednostranné prevody. Isté, že tie e, sú priateľné v štrukturálnych e, fondoch, kohezných fondoch, e, ale to nespadá do dnešnej diskusie. Ďalej, čo sa týka demokratickej zodpovednosti, ja by som sa nepúšťal do diskusie o tom, aká má byť úloha národných parlamentov a Európskeho parlamentu Mm, Európska centrálna banka e, vždy je po boku Európskeho parlamentu. Bude to však závisieť od toho, ako sa táto kapacita nastaví, na aké dlhé trvanie a tiež e, bude celkom iste potrebné vyrokovať aj e, postavenie národných parlamentov v tomto. Ehm, Mm, systéme. Otázka eh, pána Bögeho, tu už som prekročil dve minúty, je mi ľúto. Mm, pán Böge hovoril o mm, metóde spoločenstva. Myslím, že je dôležité zaistiť, eh, aby všetky mechanizmy, ktoré vzniknú, zodpovedali takejto metóde spoločenstva, ak by išlo o opätovné zakomponovanie niektorých mechanizmov, ktoré nezodpovedali v minulosti e, takéto metóde spoločenstva, najmä keď hovoríme o mechanizme stability. Mm, myslím, že by to bolo veľmi želateľné a umožnilo by to Európskemu parlamentu aj plniť si svoju úlohu. Ďalej, čo sa týka otázky, odkiaľ pochádza e, štátne riziko a bankové riziko, myslím, že e, je dôležité oddeliť tieto dve formy rizika. Tento proces je postupný, a trvá stredne dlho, napríklad e, vytvorenie fondu e, na riešenie bankových situácií bolo pôvodne plánované na kratšie obdobie a teraz vidíme, že bude nutné e, ho predlžiť na 8 rokov a nebude sa vzťahovať iba na banky. A je tu je tento proces postupný a mali by sa tieto kroky koordinovať aj na globálnej úrovni. Toľko z mojej strany, pán predseda. Ďakujeme pekne. Pán Gnot, nech sa páči. Yeah, thank you for all the interesting questions. Ďakujem za všetky zaujímavé otázky. Nebude ľahké zodpovedať ich v priebehu dvoch minút. Ja by som však tiež začala, ak dovolíte, otázkou pani Beres. Najmä otázka o postupoch makroekonomických nerovnovách, či potenciál tohto postupu bol dostatočne využitý. Mm, uvediem vám niekoľko čísel. Tento postup je relatívne nový, ale už prebehlo hodnotenie prvého roka trvania tohto postupu a mm, bolo udelené mnoho odporúčaní v priebehu tohto roka, ale spomedzi týchto odporúčaní iba 5 presne členské štáty e, dodržali. Myslím, že zhruba 50 odporúčaní členské štáty čiastočne dodržali odporúčania, ale nie v plnej miere. A tých e, zvyšných zhruba 45 e, odporúčaní vôbec nebolo dodržaných. Keď sa teda pozrieme na tieto čísla, aspoň tak, ako ich vidím ja, toto nezodpovedá plnému využitiu možnosti tohto postupu. Myslím, že to odhaluje problém toho, ako sa Európa stavia k mnohým pravidlám, ktoré sama zavádza vytváranie týchto pravidiel je jedna vec, e, ale následné plnenie je úplne druhá vec. A pokiaľ pravidlá budú existovať iba na papieri a nebudú dostatočne plnené v praxi, myslím si, že vzniknú ťažkosti aj s budovaním dôvery, tak ako ste hovorili aj vy e, sami. Takéto postupné opätovné získavanie dôvery a následne ďalšie kroky e, cieľené na zdieľanie rizika. Pre mňa to bol správny postup. E, keď sa teraz pozeráme na aktuálnu mieru zdieľania rizika, rozhodne to nie je optimálna úroveň. Únia musí byť v tomto o mnoho silnejšia. Hovorilo sa predsa o hospodárskej a menovej únii, nielen o menovej únii, aj hospodársky aspekt tam bol. My, či je dostatok času, neviem, či máme inú možnosť, než e, robiť kroky postupne. Ak totiž prekročíme rýchlosť, ako sa má postupovať, myslím, že sa nám nepodarí vybudovať túto vzájomnú dôveru na zdieľanie rizika. Čo sa týka bankovej únie a prepojenia medzi bankami a štátnym sektorom, zjavne sa to ešte dostatočne nevyužíva. Ešte stále e, sú to otázky finančných poistiek, e, backstopov, ale čo sa týka tej nulovej e, miery rizika, na bankových súvahách. To je otázka, ktorá je relevantná celosvetovo, ale aj e, e, v iných krajinách, nielen v Európe, kde e, štátny sektor nemôže vydávať svoje vlastné dlhopisy v niektorých krajinách. Keď došlo k prebraťu rizika v prvých týždňoch tohto roka, boli sme svedkami toho, že korelácia podielu bank a štátnych subjektov sa výrazne zmenila a myslím, že ten rozdiel ešte nebol dostatočne markantný a budú tam to potrebné ďalšie kroky. Merci, monsieur le président. Monsieur Rago? Oui, merci, euh, très rapidement. Euh, Ďakujem v stručnosti. Pár teda doplňujúcich informácií. Predovšetkým pokiaľ ide o možnosti monetárnej politiky, Myslím, že si treba uvedomiť, že menová politika je heterogénna v eurozóne aj v kontexte bankových systémov a toto vlastne umožňuje momentálne požičky pre podniky, avšak systémy bankové sú veľmi krehké. Spustenie poistiek vkladov v Európe je takisto krokom k završeniu bankovej únie a umožní to menovej politiky, avšak podporí to tú homogenitu. Takže to je takisto niečo dôležité, čo treba spomenúť, pokiaľ ide o stabilizáciu ďalej, pokiaľ ide o veľkosť rozpočtu, ktorá je potrebná na stabilizáciu. V týchto menových zónach máme federálne rozpočty, niekedy na úrovni 15%, pokiaľ ide o stabilizáciu, pretože v týchto federálnych rozpočtoch máme viaceré funkcie, ktoré vlastne de facto e, sú na úrovni zodpovednosti členských štátov, takže myslím, že malý rozpočet na úrovni 2-3% BIP, HDP, pardon, môže prispieť stabilizačným spôsobom, pokiaľ ide o posilnenie zodpovednosti členských štátov. Myslím, že tie argumenty ohľadne progresivity, pokiaľ ide o spustenie takéhoto rozpočtu, by nemala byť minimalizovaná. Takýto minimálny rozpočet môže prispieť k stabilizácii eurozóny. A po tretie, pokiaľ ide o trh práce, ďalší argument, ktorý sa mi zdá, ktorý je tu v prospech tých úvah, pokiaľ ide o taký nástroj ako využi- bez, a zabezpečenie, respektíve poistenie v prípade nezamestnanosti. Myslím si, že je veľká časť našich problémov, ktoré prichádzajú práve z heterogénosti trhu práce, tak pred krízou, ako aj počas krízy. Takže musíme jednoducho sa pozrieť aj na trh práce, či už ide o konkurencieschopnosť, potrebujeme štruktúrálne reformy a treba tieto nástroje stabilizačné vnímať ako doplnkové v zmysle konvergencie týchto trhov s prácou. Takže určitý kód takéto konvergencie na úrovni 5 rokov by umožnil konvergenciu trhu z práce smerom k deflačnému modelu, pardon, k nedeflačnému modelu. Tá konvergencia sa musí urobiť v takomto malom období, krátkom období, takže pokiaľ ide o poistku, pokiaľ ide o nezamestnanosť, a tie ostatné záležitosti, ktoré som spomenul, môžu prispieť eh, k riešeniu a stabilite eurozóny. Ďakujem pekne. Pán Gualtieri sa takisto pridal. Chcel by som povedať, že bolo dohodnuté, že on po príchode sa stane predsedom, ale teraz dostanú slovo tieňovi spravodajcov a nech sa páči. Ďakujem pekne. And, uh, and thank you to, to the speaker for the really, um, for the really um, useful insights. Of course... Ďakujem pekne za tieto informácie. Kľúčová otázka je, že čo potrebujeme, na čo potrebujeme fiskálnu kapacitu a čo si vlastne môžeme dovoliť vzhľadom na tie fiskálne obmedzenia, ktoré tu máme, finančné obmedzenia. A ďalšia otázka, potrebujeme nejaký absorpčný element, pokiaľ ide o tie šoky, ktoré tu boli čo potrebujeme na to, aby sme mali ďalšie stimuly pre štruktúrálne reformy na úrovni členských štátov, na to, aby sme zlepšili konkurencieschopnosť? A konkrétna otázka pre dvoch predstaviteľov centrálnych bank. Centrálni bankári opakovane hovoria o potrebe štruktúrálnych reforiem. Aké sú teda tie reformy, ktoré považujete za kľúčové na to, aby sme doplnili opatrenia monetárnej politiky, ktoré ECB prijala? a ktoré z týchto reforiem vlastne si vyžadujú aj finančné stimuly, pretože my vieme, že máme finančnú kapacitu eurozóny, je tu, sú tu silné prvky kondicionality, ako to už odznelo, ale ja sa skôr v myšlienkach uberám tým smerom, aby to nestalo veľa peňazí, aby to neobmedzilo, neovplyvnilo negatívne členské štáty. Takže ktoré sú podľa vášho názoru štrukturálne reformy, ktoré potrebujú fiskálne stimuly? pokiaľ ide o krajiny mimo eurozóny, ktoré sa chcú dostať do eurozóny, čo si podľa vášho názoru, ktoré podľa vášho názoru môže byť práve tie výhody, ktoré by priniesli tieto krajiny, ak by sa dostali do tej fiskálnej kapacity. Aké sú ešte ďalšie záruky, ktoré musíme dať týmto krajinám mimo eurozóny? hovorilo sa tu aj o ústupkoch pre Veľkú Britániu, to znamená, ide o krajiny mimo eurozóny, ktoré sa nechcú pridať k euro, aby to nemalo negatívny dopad na tieto krajiny. A ešte je tu možno niečo, čo by ste nám chceli povedať, pokiaľ ide o kapitolu. Potrebujeme posilniť nástroje, ktoré máme, na to, aby sme splnili Musíme posilniť nástroje, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme robili všetko preto, aby členské štáty doplňali fiskálne pravidlá. To je vlastne niečo, čo ste spomenuli. Ak je tu ešte niečo, čo by ste chceli doplniť, Aké teda tie nástroje potrebujete na to, aby sa posilnila fiskálna disciplína? Ďakujem pekne. Pirko Ruonen Lerner. Ďalší rečník, nech sa páči. Pani e, Pirko Ruohoren Lerner, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za veľmi zaujímavé vystúpenia a je za veľmi zaujímavé pohľady. Teď e, e, sa vyjadrili spravodajcovia o rozpočtovej kapacite eurozóny a keď sa hovorilo o týchto mechanizmoch už aj v minulosti. Um, chcela by som sa opýtať na váš názor o tom, nakoľko reálne je podľa vás, že by členské štáty naozaj vytvorili uh, uh, takýto mechanizmus, podporili ho. Mohli by ste sa vyjadriť k tomu, ktoré uh, pasáže sú najproblémovejšie pre členské štáty a tiež aký dopad by tento mechanizmus mal na suverenitu členských štátov. Tiež sa chcem opýtať, prečo práve teraz by bol vhodný čas e, zaviesť takúto rozpočtovú kapacitu eurozóny. Ďakujem. Thank you. Jean Ďakujem, Jean Ďakujem pekne. Pán Kyre nám povedal, že v podstate Centrálna Európska banka si urobila svoju prácu. Možno, že niekedy išla nad rámec svojej špecifickej misie a že jednoducho zachraňovala neprítomnosť aktivity vlád z hospodárskeho hľadiska v eurozóne. Takže v podstate bude treba, aby sme sa prestali jednoducho, aby sme prestali hovoriť okolo horúcej kaše. Potrebujeme určité jasné kroky aspoň vyjadrenie tej politickej vôle. Takže nemôžeme si predstaviť e, taký rozpočet bez toho, že by tu bola nejaká politická vízia. Treba vyvodiť dôsledky z toho, že vlastne sa tu znáša suverenita menová. Zatiaľ nemáme takú vládu, ktorá by to všetko vedela pokryť na európskej úrovni. Takže tento rozpočet by sa mohol oprieť aj o ESMF, pokiaľ ide o zovzájomnenie e, nadmerného zadlženia jednotlivých členských štátov, ktoré zažili tie asymetrické šoky a potom aké sú kompetencie, ktoré môžu byť transferované z členských štátov na eurozónu. Povedali ste, hovorili ste o nezamestnanosti, v tejto hypotéze možno by sme mohli ísť tak ďaleko, či by sme povedali, že by sa to mohlo transferovať na eurozónu, ale členské štáty by prispievali predsa len sú tu snáď ešte nejaké iné kompetencie, ktoré by sme takýmto spôsobom mohli transferovať na úroveň eurozóny, kde by sa vlastne postupne posilnil ten rozpočet týmto spôsobom. Hovoríme o tom, čo vlastne nemôžu financovať národné rozpočty. Takže dúfame, že táto konvergencia sa udeje a že zažijeme optimálnu situáciu, od ktorej sme ešte zatiaľ nahony vzdialení. Ďakujem pekne, Fabio De Mazi. Ďakujem pekne. Pervan Pérez hovorila o veľkom množstve odborných informácií. Povedali ste nám, pán Grande, že je to nedostatočné dodržiavanie pravidiel paktu stability a rastu, Chcel by som pripomenúť, Írsko a Španielsko to sú tie krajiny, ktoré majú najnižší pomer zadlženia HDP pred krízou. A toto je vlastne taký kľúčový bod na to, aby sme mohli povedať, že máme súkromné absorpčné mechanizmy rizika. Vidíme, aké toky portfólií vlastne sa zvrátili a spomenuli ste niektoré dokumenty, citovali ste aj laureáta Nobelovej ceny, ale hovorili ste aj o nedostatkoch kapitálových trhov, pokiaľ ide o absorpciu niektorých šokov. Ale okrem toho by som predsa len chcel sa venovať dvom otázkam pre pána Vaga. Otázka, súhlasím s tým, že fiskálna kapacita, na tej sa ťažko dohodneme, pretože to je skôr politická otázka, takisto daňové otázky nie sú veľmi vyriešené, takže zdroje financovania, ale čo keby sa dalo ESM licencia bankového charakteru, pretože momentálne vidíme, že menová politika sa spoločne neutralizuje prostredníctvom veľkej miery konsolidácie, peniaze sa nedostávajú do skutočného hospodárstva, nebude to nejaký zdroj snáď, aby sme sa aby sme sa vysporiadali s tými nevýhodami, kde sú politizované taňové systémy. Ohľadnúť od toho by som ešte chcel povedať, že sa dá možno znižiť to bremeno daňového zaťaženia v takých krajinách ako napríklad Holandsko, teda ak by takéto krajiny prispeli našej práci v Európskom parlamente na to, aby sme mali daňovejšie daňové systémy, pokiaľ je korporátne daňové systémy. A ďalšia otázka, tá sa týka skôr poskytnutia väčšieho priestoru na národnej úrovni, pokiaľ ide o rast, pakt rastu stability Budeme tu mať významných rečníkov, ktorí budú hovoriť k tejto téme. Ide o verejné investície. Ide tu o vlastne budúcnosť, ako zabezpečiť budúcnosť budúcich generácií. Máme podobné niečo aj v Nemecku, ukotvené aj v zákone v Nemecku z ešte 67. roku, takže čo si o tom myslíte? Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Riada. Ďakujem pekne. Budem stručná. Hovorilo sa tu o európskom rozpočte, to iba 1% HDP v Európe. Tie rozdiely, ktoré tu máme a ťažkosti, ktoré sú medzi členskými štátmi, tie rozdiely, ktoré sú medzi členskými štátmi a nedostatok solidarity a solidačných mechanizmov, zdá sa, že že jednoducho finančná kapacita ako taká musí vychádzať z dôvery a máme tu nedôveru medzi členskými štátmi a medzi partnermi. Aké, ako vlastne riešia túto situáciu najmenšie členské štáty? Vychádzajú zo solidarity alebo z úspor a pokiaľ ide o Írsko, vidíme to absolútne jasne. Sú tu rodiny, ktoré budú musieť splácať tisíce na to, aby sa tieto dlhy splácili, Takže nemôžeme vytvárať takýto sociálny dumping a musíme znovu nastoliť tú dôveru na úrovni členských štátov. Takže myslíte si, že by sme mali dať ešte väčšiu právomoc abstraktným štruktúram na európskej úrovni, že to vytvorí nejakú dôveru? Ja pochybujem. Ďalšia otázka, čo môžeme robiť na to, aby sme sa vyhli takýmto finančným krízam v budúcnosti a čo treba, aby, aby sa schválilo alebo doplnilo z vášho uhla pohľadu, pokiaľ ide o bankovú úniu, ktorú ste tu spomenuli. Ďakujem pekne. Ďakujem, Ernest Maragal. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po španielsky, ak mi to dovolíte. Ja spomeniem to, čo povedal pán kolega Tujen, pokiaľ ide o tú situáciu so španielským zadlžením. Tá situácia súvisí s tromi konkrétnymi otázkami. Hovorilo sa tu o deficite dopytu, ale investičný deficit sa tu nespomenul. To je takisto niečo, čo s tým súvisí. A v rámci tej krízy samotnej sa neinvestuje ani na úrovni verejnej, nielen súkromnej. A v niektorých krajinách sa neinvestuje ani možno z tých dôvodov na to, aby sa vyhli krajiny nejakým pozitívnym externalitám. Takže toto je súčasť toho, či treba vytvoriť úniu s fiskálnou kapacitou alebo nie. Súhlasíte? A po druhé, napríklad tak, ako sa vyjadril holandský priemysel vo výbore TEX pre dane, pokiaľ ide o vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Tu máme fiskálnu kapacitu, ktorá by mala byť jednoducho neutrálna. Takže daňová suverenita sa tu bude zdieľať, ale musí to byť na neutrálnej úrovni. Takže ako chceme v tejto oblasti postupovať? Máme tu viacero predpokladov, ale tieto stovky miliárd eur, ktoré vlastne sa nezaplatia na úrovni dane. Nebolo by dobre jednoducho urobiť niečo práve v tejto oblasti, aby sa, aby sa veľké podniky nevyhýbali daňovým povinnostiam. Potom by sme zarobili nejaké peniaze do rozpočtu. Spomenuli sa to aj Spojené štáty americké, máte pravdu, ale nezabúdajme na to, že sa tu hovorilo o 2-3% a, a Spojené štáty americké mali oveľa lepšiu situáciu v porovnaní s nami, takže podarilo sa im tú situáciu do istej miery zvládnuť. Takže ide tu vlastne o otázku toho, ako sa môžeme z tej krízy vymaniť. A posledná otázka. To sa netýka fiskálnej kapacity, ale súvisí takisto s problematikou. V posledných rokoch sme opakovane videli, a bolo to aj povedané, že do akej miery vlastne tieto nevyváženosti, ktoré súvisia s nedodržiavaním pravidel členských štátov, predovšetkým pokiaľ ide o vytváranie deficitov, ako to viedlo k rozpočtovému deficitu a tento rozpočtový deficit, tieto vlastne boli potom aj sankcionované. Takže rastúca existencia nadbytkov, tá jednoducho nikdy nebola postihnutá v žiadnom zo štátov. Myslím tu konkrétne na Nemecko. Tu takisto treba sa k tomu vyjadriť. Takéto európske správanie je takisto negatívne. Nemá žiadny zmysel, pokiaľ ide o ďalšie vyostrovanie tejto situácii a prehlbovanie tých nožníc, ktoré máme. Ďakujem pekne. Nevidím už, že by sa hlásili tieňoví spravodajcovia ďalší, takže môžeme dať slovo našim expertom. Najprv pán Makure, nech sa páči. Ďakujem pekne. Prepačte, ale s tým hlasom to nie je v poriadku. Nejde tu o fiskálny aspekt, ale o hlasový aspekt v mojom prípade. Takže na úvod by som povedal, ak je to možné, budem reagovať na to, čo povedal pán Artvi, kde citoval mňa, že centrálna banka išla nad rámec svojej misie. My nejdeme nad rámec svojej misie. My máme celkom jasnú misiu, to cenová stabilita, kontrola z vašej strany. A toto je vlastne to, čoho zadržíme. držíme. Nejdeme nad rámec ničoho. Ale čo je takisto veľkou pravdou, je, že by bolo oveľa jednoduchšie pre nás, ak by ďalšie politiky v Európskej únie by boli efektívnejšie. A to sa netýka iba fiskálnej politiky, to sa týka ekonomickej politiky. Takže to by to bremeno iba znížilo, ktoré musíme znášať. Po druhé, myslím, že na tom sa zhodneme, bola tu otázka, že aké reformy sú potrebné. To je veľmi dlhá diskusia, ktorú by sme potrebovali, ale môžem to prepojiť s tými poznakami, ktoré povedal pán Maragal, pokiaľ ide investície, tie reformy, ktoré momentálne potrebujeme, ktoré by viedli k investíciám. Myslím, že to je celkom jednoduché. V niektorých krajinách tu ide práve o hospodárske prostredie a ochotu investovať. Čiže čo tu absentuje je iba ochota investovať do ziskových projektov a to takisto sa týka posilnenia produktivity. A to takisto súvisí aj s tým, čo som chcel povedať predtým, že menová politika môže vytvoriť e, rast e, z krátkodobého hľadiska, nie z dlhodobého hľadiska. Sú to viaceré spôsoby, ktoré sú uplatňované v jednotlivých krajinách a súhlasím s tou predchádzajúcou pripomienkou, že nie je to znižovanie nákladov, tu nejde o dodržanie, dosiahnutie konkurencie schopnosti, je to vytvorenie produktivity, takže to je taká win-win situácia pre obe strany. A na záver ešte pán Demasi sa spýtal, pokiaľ ide o poskytnutie nejakých ponaučení pre ESM, pokiaľ je tu licenciu pre ESM, pokiaľ ide o bankovú licenciu, tak tu ide predovšetkým o to, že pokiaľ ide o poskytnutie takéto licencie pre ESM, či by to viedlo k financovaniu ESM s, peniaz, s peniazmi Európskej centrálnej banky, to by jednoducho išlo v rozpore so zmluvami. Takže ide to predovšetkým o to, že čo vlastne robia, o to ide, nejde o bankovú licenciu. A pokiaľ ide o o to priame financovanie alebo nepriame financovanie cez ECB bez toho, že by to bolo monetárne financovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Knot. Sorry, thank you. Let me begin by... Ďakujem pekne na úvod, by som rád povedal, že veľmi súhlasím s väčšinou bodov, eh, ktorých, ktorých hovoril pán Kerr, ale o nedostatku investícií a štruktúrálnych reformách tak ďalej, tak ja by som tvrdil, že náklady financovania už dlho niče spôsobili, takže to nesúvisí s nedostatkom investícií, súvisí to s rastom produktivitu, súvisí to s tým, že spoločnosti jednoducho šetria, zadržiavajú hotovosť, a skupujú vlastné akcie namiesto toho, aby investovali. Takže súvisí to s nedostatkom finančných reforiem. A jedna vec, ktorú môžeme ešte dodať, že tiež si myslím, že zloženie reforiem si zaslúhuje viac pozornosti. Mnohé krajiny, v ktorých sa uskutočňujú reformy, sa zameriavajú na pracovný trh, ale keď eh, formuje len prac- reformuje len pracovný trh a nie produktový trh eh, súčasne, eh, tak v podstate sa len pridaná hodnota presúva sa práce na kapitál. Nezvyšujeme celkovo to na a, a to, to by pomohlo aj akceptabilite reforiem, pretože v mnohých, mnohých prípadoch sa to reformy vnímajú len ako elitistická záležitosť, ktoré oslabujú pracovnú a pracovnú silu na úkor kapitálu, teda prospech kapitálu. Takže potrebujeme dobré reformy, reformy na zvýšenie produktivity, ktoré vyvolajú ďalšie investície a k procesu makroekonomických nerovnováh, tak tiež si myslím, že nadbytok bežného účtu je tiež znakom domácej nerovnováhy. Že sa len na deficitné krajiny a ďalej k Španielsku a Írsku, tak súhlasím, že prípad krízy jasne nebol kríza, ale náklady bol veľký šok e, trhu s nehnuteľnosťami. No a financie a kríza je tiež naskovaná, pretože e, daň z nehnuteľnosti pri, pri, prinašala veľké príjmy. No a v takomto prostredí sa ukazuje, že elasticita fiskálnej pozície, na to, čo sa deje na finančnom sektore, čo sa deje e, na trhu s nehnuteľnosťami a v reálnom hospodárstve, dopad oveľa väčší, takže možno ten nárazník, ktorý je potrebný e, pod 3% je tak, aby sme vyšli tomu, že musí byť ešte vyššie, ako sme si minulo si mysleli. No a tiež si myslím, že keď sa pozrieme na pakt rastu a stability, a, tak a, a, sa keď dôraz kladie na 3%, ale podstata celého paktu to nie je, sú tie 3%, je blízko k eh, rovnováhe alebo nadbytku. A ja si myslím, že šok, ktorému čelíme, bol príliš veľký na zvládnutie v rámci paktu a stability, ale východisková pozícia by bola lepšia ako bola súčasne. Áno, nie sú politická otázka, takže k tomu sa nemôžem vyjadriť. Ďakujem pekne. Pán Ragot, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda. Veľmi stručne ešte raz. Poprvé myslím, že k otázke investícií v eurozóne. Myslím, že to je kľúčová otázka, skutočne je eh, tu nedostatok investícií. No, myslím, že keď eh, analizujeme eh, tak nedostatok investícií, tak prvá príčina je hm, rozhodnutia. Vidíme, že alebo to je nedostatočný dopyt a to je hlavný, hlavný faktor. Druhým faktorom je rentabilita, ale už trvá ešte 10 rokov. No a, a nedostatočný dopyt je makroekonomický faktor. A dynamika cien je veľa sektorov, ktoré sú momentálne v deflácii a nevyvolávajú a nespôsobujú investície. A, a ďalším dôležitým faktorom je neistota, a, ktorá má tiež silnú európsku zložku. Je Tu Brexit, je tu o, o, otázka migrácie utečencov, otázka reformy európskeho rámca, Takže ja myslím, že tieto mm, mm, dva fakty, eh, neistý rasta, že sú kľúčové faktory, ktoré majú vplyv na politický projekt Európy, aj keď dnes sa neprekonáme technické problémy, tak je tu vola hľadať riešenia a ja mám niekedy eh, pocit, eh, že chýba v európskych diskusiách. ESM je dôležitý faktor, je to dôležitý nástroj na zdieľanie rizik, na riadenie európskej krízy. Ja k e, e, tomu, čo bolo povedané, pochopil som, e, čo povedal pán Kerr a skupovanie misie Európskej centrálnej banky. Je tu istý pragmatizmus EMU. E Vidíme krajiny ako e, Veľká Británia, USA, ktorí myslím, že v, v rámci zmluv je to otázka veľmi náročná, ale e, centrálna banka sa podiela na finančných nástrojoch alebo nástrojoch financovania. Druhý bod. Hovorím o množnosti zlatého pravidla e, vylúčiť investície ako opatrenie na aplikáciu pravidel. No a my budeme túto myšlienku v prípade dôležitej recesie krajina by mohla vylúčiť investície v opatrení a to len v prípade krízy je náročné myslieť, že investície a štátne investície sú kontra, anticyklické. A to Junckerov plán nie sú úplne verejné, verejné investície. A deliť a neprerušiť verejné financovanie, to je uh, vec. Takže nemôže z tohto dôvodu môžeme alebo znížiť verejné investície, to je želateľná dôležitá vec. A druhý argument za toto je, že dnes, dnes investície dôležité zloženie. Je tu jeden typ investície, ktoré sa ťažko eh, a to sú investície do ľudského eh, kapitálu, vzdelávania, ktoré eh, zostávajú zachované tiež v oblasti recesie a krízy. Takže treba zachovať aj počas recesie všetko, verejné investície do vzdelávania, zdravotníctva, zdravotnej starostlivosti, to sú eh, dôležité investície do ľudského kapitálu. Takže dva argumenty sa nemôžu príliš eh, orientovať eh, na podporu infraštruktúry a myslieť priamo na to, že investície infraštruktúry sú anticyklické a ja myslím, že a súhlasím s vami, že môžeme zavádzať rozmer cyklicky na úrovni štátu. Myslím, že nemám čas odpovedať, no, alebo aby som odpovedal na otázku pána Tvoj. Týka nezamestnanosti. Je tomu, čo sa týka energetické transformácie, tak tu projekty investícií, ktoré budú korešpontovať s ruským záujmom a tie odvodňujú európsky rozpočet. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcem povedať, že momentálne máme takéto zlaté pravidlo, pretože pod 1,5% eh, len pre tom, tom preventívnom nástroji e, tak e, hovoriť o financovaní európskych programov. To je nedostatočné, ale to krajiny preventívnu zložku. Takže ešte máme čas na pár otázok. Chcel by niekto položiť nejakú otázku alebo niečo povedať. Žán. Takže dodatočná otázka pre pána Ragotáka. investíciám. Myslíte, že investície sú, nejak súvisia sa prostredím, ktoré umožňuje rentabilitu, takže tam, kde podmienky rentability nie sú uspokojivé, nie sú investície. A druhá pripomienka, jednotný trh je stále veľmi fragmentalizovaný a investori potrebujú preto predvídateľnosť, že pravidlá sa zmenia, pretože eh, sa menia, pretože trh je fragmentalizovaný a neistota z toho, aké budú zajtra, a, zajtra pravidlá, tak sa neinvestuje. Je 28 regulačných orgánov a dalo by sa nájsť viacero takýchto oblastí. Takže realizovaná investície, to je dobré, ale treba prekonať fragmentáciu, zajistiť konvergenciu, rovnaké pravidlá. To je úloha politiky. Takže pre mňa korelácia s dopytom, to vnímam relatívne, pretože e, podmienky nie sú dnes uspokojivé. Máme tu globalizáciu. Ďakujem pekne, Eliza. Ďakujem veľmi pekne za všetko, čo ste nám dnes povedali. Ja chcem pochopiť názory hlavne zástupcov ECB v vzťahu k tomu, ako by sme mali riešiť problém štátneho zadlženia. Je to závažná vec v spojitosti s niečím, čo v princípe s tým súvisí, súvisí s mnohými ďalšími otázkami. Banková únia, banková únia sama o sebe mechanizmus kontroly rizika a jednotlivé pravidlá, jednotný dohľad a potrebujeme stabilizovať element eurozóny tak, aby sme dokázali znižiť eh, pravdepodobnosť potreby tohto nástroja. Ako vnímate eh, to vec, no, pán Arnold už o tom hovoril, ale eh, mňa by zaujímalo, aká, ako to chápe ECB. Ďakujem, perváš. You are a very short one. veľmi stručná otázka. Minulý týždeň sme mali pozmeňujúci návrh na plenárnom zasadnutí, ako sa využije prínos ECB a ja si myslím, že bolo by užitočné, keď ja máme tu zastupcu ECB, tak by mohol zodpovedať túto otázku, pretože návrh, o návrhu sa bude hovoriť ešte dlho v parlamente, takže preto by som chcela využiť prítomnosť zastupcu ECB medzi nami. Ďakujem pekne. Pán Gore, nech sa páči, máte slovo. Tak mi prepačte. Ospravedlňujem sa opätovne. Ja sa vynasnažím a ospravedlňujem sa tiež eh, za tieto problémy. Ako otázka pani Bereš, eh, čo robiť, to je tiež eh, otázka, ktorú, ktorá je uvedená v zmluvách. Je to článok 34 štatútu ECB a ja vám môžem, môžem ustiť, že už to bolo distribuované NCBs a Národným centrálnym bankám a tieto prerozdelili mhm, alebo ich časť, to je na ich rozhodnutie, a takže vynakladajú sa tie prostriedky a akýkoľvek iný systém by si vyžadoval zmenu zmluv. Takže my o tom skutočne nemôžeme rozhodovať. E, čo s tými prostriedkami robiť? Po druhé, k otázke pani Ferreira o štátnom zadlžení na bankovej únii. Myslím, že diskusia strukturovaná ako na nový systém ochrany vkladov. To myslím, že dáva zmysel, ale nesmieme zaobúdať na to, eh, že Bank nie je len o štátnych rizikách, ale je množstvo rizika v rámci banka, takže to je o zlepšovaní kapitálu a tak ďalej. Takže je to diskusia, ktorá e, sa týka mnohých dimenzí. No a po druhé je diskusia o fact that we are discussing it tonight in a, as part of a discussion. štátnych rizikách, no však e, tá diskusia o spoločnej fiskálnej kapacite ukazuje, že má rôzne dimenzie, takže má konvergenciu no, alebo diskusie e, majú veľké dopady. A ako som už povedal, máme pocit, že treba prejsť na obmedzený, obmedzené bude bank, ale treba to robiť e, opatrne a konzistentne s tým, čo sa robí na medzinárodnej úrovni. A zatiaľ sa nám to nedarí. Takže ja vyzývam k opatrnosti. Na záver by som ešte rád, ak môžem, pán predseda. Vrátil by som sa ešte eh, k tomu, čo tu už zaznelo a považujem to za dôležité, a síce neistota. Neistota tu už bola spomenutá eh, v ekonomike eurozóny, je teraz eh, veľmi veľa neistoty Niektoré dôvody sú mimo eurozóny samotnej, niektoré sú čiste politické. V každom prípade je tu neistota o budúcnosti celej únie, tiež je tu neistota o mechanizmoch, e, ktoré sa musia dodržiavať v menovej únii a práve toto bráni investíciám a konvergencii v eurozóne. A týmto sa dostávame k samotnej podstate tejto správy priatich predsedov aj tejto diskusie. A síce ak by sme dokázali jasne vysvetliť európskym občanom, aká bude cesta k hospodárskej a menovej únii na najbližších zhruba 5 rokov. To by odstránilo aspoň čiastočne túto neistotu a to by e, podľa mňa zvýšilo aj opodstatnenosť tejto diskusie. Ďakujem. Neboli tu žiadne konkrétne otázky na vás. Neviem, či sa chcete vyjadriť. Veľmi stručne, prosím. Naozaj ale veľmi stručne. Mm, súhlasíme s tým, čo povedal pán Achčí. Nemôžeme uplatňovať príliš naivný ekenziánsky prístup. Je pozitívna dynamika a teraz berateľná v Španielsku a keď sa však pozeráme na dlhodobejší horizont, 7 či 8 rokov, čo sa týka konvergencie, podľa jednotlivých sektorov je to kľúčový faktor, ktorý dominuje. Ja by som teda zdôraznil teda aspekt stabilizácie a aktuálneho deficitu európskych investícií. Ak by došlo k degradácii, k znižovaniu produktivity, tieto investície by sa stali štrukturálnymi investíciami a prejavil by sa dlhodobá kauzalita. Myslím si, že v súčasnosti by mm, mohla vzniknúť analýza, ktorá by analyzovala dlhodobé dopady takýchto investícií. E, pokiaľ ide o tú neistotu, ktorá e, sa tu spomenula, e, tá neistota je v očiach verejnosti a súvisí najmä s dlhom. E, pôvodne to bol grécky dlh. Verejnosť čaká na e, dôveryhodný spôsob zníženia gréckého dlhu. Myslím, že by to prispelo ku politickej e, konvergencii a dôveryhodnosti Európskej únie ako takej. Ďakujeme pekne. Pán Gnot, chcete sa vy vyjadriť? Ja už som odpovedal už som sa vyjadril k štátnemu dlhu. Myslím, že by sme nemali zabúdať na to, že ak chceme, aby finančný sektor bol zdravý, hlavným princípom by malo byť správne ocenenie rizika. A opačnou stranou tohto argumentu je, že všade vo finančnom sektore, kde z iných e, e účelov sa znižuje cena rizika, e, myslím, že je mnoho dôkazov o tom, že to vedie aj nechtiac k preberaniu rizika. Finančný sektor je príliš dôležitý na to, aby sa využíval na rôzne účely. Myslím, že eh, banková regulácia by mala byť založená na zásade toho, že riziko by malo byť správne ocenené a štátny druh rizika nie je bez rizika. Aspoň teda už nie a je potrebné nastaviť dostatočne dlhé prechodné obdobie, aby sme sa posunuli, dajme tomu, z aktuálnej situácie do situácie, v ktorej by e, došlo k efektívnemu prideľovaniu zdrojov s cieľom e, dosiahnuť ďalšie štádium vývoja. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte predtým, než dám slovo pánovi Bögemu, len e, veľmi krátka reakcia k tomu, čo povedal pán Kure ak sa nemýlim, je tu článok 30.4 štatútu Európskej centrálnej banky, e, ktorý hovorí, že e, čiastočné zisky môžu upraviť e, postupom, ktorý sa môže spustiť návrhom centrálnej banky, teda neplatí, že ste závislí od toho, čo vám predpíšu ostatné inštitúcie. Čiastočne máte predsa právomoc iniciovať takúto zmenu aj vy. Isté, že neznamená to, že e, by ste to mali urobiť, e, čiže to chcete urobiť, nemusíte sa k tomu vyjadriť. My to úplne chápeme. Neudolám tomu, aby som sa nevyjadril k aspektu správneho ocenenia rizika. Nechápem celkom ako v prípade zlyhania e, štátu ak totiž dôjde k bankrotu štátu, banky budú automaticky tiež v problémoch. E, tieto dva e, svety preto nie sú oddelené. Nemôžeme sa tváriť, že záchranou bank sme problém vyriešili je to problematika dosť e, špecifická pre eurozónu. Správnym rámcom, ktorého by sme sa mali držať, je bazilejský rámec. Um, nemali by sme namiesto o e, znižovaní rizika hovoriť e, o zvyšovaní rizika, o jeho ohlasovaní vopred. Teraz je nastala chvíľa vyvodiť závery. Ďakujem pekne. Nebudú to skutočné závery, len veľmi stručne. Myslím, že pri ďalšom pracovnom dokumente zohľadníme to, čo sme si dnes vypočuli e, za, od našich expertov. E, Ďakujeme za ich vyjadrenia. Myslím, že to budeme um, formulovať aj v takom väčšom rámci. Keď som sa nedávno uh, zúčastnil podujatia vo svojom volebnom okrsku, ja ako nemecký kresťanský demokrat mám to potešenie spolupracovať s francúzskou socialistkou na takomto dokumente. E, keď som to ohlásil, najskôr sa na mňa niektorí pozerali dosť zvláštne. E, asi ako by mi hovorili, čomu sa to zase venujete. Myslím, že e, je pred nami úloha aktuálne výzvy čo najskôr vyriešiť aj splniť očakávania našich občanov ale zároveň nesmieme strácať eh, zo zreteľa, čo chceme, aby sa ďalej udialo s eh, našou úniou. Svet totiž nepočká na nás. Musíme aktuálne krízy riešiť okamžite teraz. A z vyjadrení a z reakcií vidím, že sme ešte len v úvodných fázach našej práce. Ja však verím, že sa nám podarí eh, vďaka spolupráci týchto dvoch výberov napokon do pléna dostať správu z iniciatívy ktorá jasne pomenuje stanovisko Európskeho parlamentu a tým aj dáme signál komisii a rade, a vyzveme ich, aby sa seriózne postavili k spolupráci s priamo zvolenými zástupcami európskych občanov a aby nás nevnímali ako subjekt, ktorý nie je priamo zúčastnený týchto procesov. Fiskálna kapacita nemôže byť nejakým únikom pri nesplnení úloh. Tu plne súhlasím s pánom Knotom. Úroková situácia v súčasnosti rozhodne nie je prekážkou. Ja, keď som investoval do svojho závodu v 70. rokoch, musel som platiť úplne iné úroky, než sa platia dnes. Teda lepšia legislatíva, a ďalej využívanie, dostatočné využívanie už existujúcich nástrojov na podporu rastu investícií. Ďalej je tu e, mnoho e, konkrétnych projektov, na ktoré by sa dalo e, veľmi trefne zamerať, aby sme aj takto konkrétne mohli podporiť rast a zamestnanosť. Aj túto otázku si musíme zodpovedať. A eh, čo sa týka odporúčania jednotlivým eh, štátom, eh, otázka ručenia a kontroly s tým priamo súvisí. Toto je len niekoľko otázok, na ktoré ešte budeme musieť hľadať odpovede. Myslím, že sa jasne ukazuje, že niektoré z našich krokov by sa dali presadiť aj bez zmeny zmluvy, ale niektorých prípadoch budeme musieť pristúpiť aj k zmene zmluvy, aj keď vieme, že to bude dlhý proces. Ak však chceme dlhodobo posilniť eurozónu, budeme musieť aj takýto krok urobiť. Myslím, že to predsa očakávajú naši občania aj od nás poslancov Európskeho parlamentu. Ďakujeme pekne. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé, produktívne stretnutie. Ďakujem ešte raz našim hosťom eh, za ich eh, príspevok a Viete, že teraz musíme pracovať ďalej. Ďakujem všetkým. No, you cool.